Uh, Drahí kolegovia, o 30 sekúnd začneme. Poprosím vás, aby ste sa usadili. Mm, Otvieram posiedzenie. Otváram túto schôdzu. którzy chcieli zabrać głos. A mám nahlásených dvoch kolegov, ktorí v procedurálnych veciach chceli prehovoriť e, v prvom rade. 235. -ka. Ďakujem pekne, pán predseda. E, na začiatku tohto týždňového zasadnutia ste odpovedali na otázku Jorga Heidfrieda ohľadom e, nových poslancov, ktorí vstupujú do tohto parlamentu. Eh, na základe Lisabonskej zmluvy a kedy k tomu dôjde. A vy ste povedali, že je to na rade. A ja súhlasím s tým, aby vstúpili do tohto parlamentu ako plnoprávni členovia, plnoprávni poslanci, ale nemyslím, že eh, sa to týka ich štatútu pozorovateľov, teda že títo pozorovateľe sa stanú plnoprávnymi členmi. Ja to, ja to rozhodnutie interpretujem, teda k správe Davida Martina, k našim vnútorným eh, pravidlám, tak, že my máme možnosť nechať ich pr- začať pracovať ako pozorovateľov hneď ako budú schválení a ako ich schválenie a zvolenie bude, bude potvrdené členským štátom. Čiže my sme v podstate zodpovední za ich e, náležitosti a podmienky práce v e, roli pozorovateľ. Čiže by, chcel by som, e, pán predseda, aby ste potvrdili e, toto, aby ste komunikovali s pánom spravodajcom Martinom, pretože by bolo ne, neprimerané, nerozumné, ak noví členovia, ktorí boli zvolení a ich zvolenie bolo potvrdené národnými orgánmi, budú musieť čakať mesiace predtým, než sa budú môcť e, pustiť do práce. Niektorí by chceli začať pracovať hneď. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Ako som povedal predtým, ja, e, keď som e, sa pýtal na rozhodnutie rady a predsedu nášho výboru AFKO, e, tak tieto, tieto, toto stanovisko treba zohľadniť tiež. A Zatiaľ e, musím konštatovať, nie, nie je nejaké konečné rozhodnutie o počte nových mandátov a rozdelení e, na jednotlivé krajiny. Čiže žiadne konečné rozhodnutie nie je tu. Ja viem, že je to rozhodnutie parlamentu, ale nie je zatiaľ konečné, nie je zatiaľ uzavreté. Takže nie je to zase také jednoduché e, príjmať pozorovateľov bez toho, aby existovalo konečné rozhodnutie o počte a o pridelení mandátov jednotlivým krajinám. Čiže musíme chvíľku počkať ja o tom e, neustále uvažujem a e, snažím sa túto vec riešiť, ale ide to veľmi pomaly. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďalším e, bola pani Hams. Vážené dámy a páni, skutočne som za to, že je to veľmi ťažké, ale nepovažujem sa za nemožné a chcela by som z hľadiska mojej politickej skupiny v nadväznosti na záležitosti týkajúce sa Francúzska vyhlásiť, že to považujeme skutočne za nepriateľné, aby e, zostali e, tí členovia Európskeho parlamentu, ktorí sú tu aj členmi e, vlastného národného parlamentu. Takže my sme za to každopádne, aby tí, ktorí sem prišli ako pozorovatelia, sa vzdali svojho mandátu poslancov v svojej krajine. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalšia faktická poznámka, pán Ódy. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Článok 110 zmluvy začal platiť. E, zdravíme švedského premiéra, ktorý pristúpil k odvážnym krokom, ale pokiaľ ide o zápisnicu z zasadnutia Európskej rady, e, chcel by som upozorniť na článok 15.6 e, zmluvy, ktorý hovorí, že Európska rada musí e, podať správu o každom svojom zasadnutí Európskemu parlamentu. Vzhľadom na to, že, na to, že tu nie je e, príslušná osoba, veľmi to ľutujem, pretože tento človek, ktorý bol pri, ktorý nastúpil do tejto funkcie 1. decembra 2009, e, v súčasnosti vykonáva iné úlohy, ale jeho povinnosťou bolo aj predstaviť Európskemu parlamentu závery zo zasadnutia Európskej rady v decembri. Vyjašň. Ďakujem veľmi pekne. A ja vysvetlím. Došlo k dohode, ktorá bola uzavretá medzi predsedami Eh, Európskej rady na jednej strane, to, tam išlo pána Van Rompoja, a eh, súčasným predsedom rady, teda predsedníctvom, ktorým je pán premiér Reinfeld. No a na základe tejto dohody medzi týmito dvomi predsedami eh, bude posledno, v, poslednom mesiaci tohto roka uplatňovaný ten starý princíp, kde všetky zasadnutia bude predsedať súčasný predseda. Pán Rompoy sa svojej funkcie ujme od 1. januára 2010. Takže kolegovia, dámy a páni, rád by som využil túto príležitosť a privítal teraz medzi nami neprináleží e, e, šéfom hlavám vlád a štátov vykladať tento článok. Áno, pokračuje predseda. Vysvetlím to ešte raz. Ehm, je to e, súčasť rozhodnutia, alebo teda malo byť rozhodnutie parlamentu, teda aj vás. Teda my rozhodujeme o tom, koho budeme pozývať a ako budeme spolupracovať s radou. Či e, pôjde o e, prezidenta rady alebo zástupcu predsedníctva, aktuálneho predsedníctva na rade. Čiže aj my toto rozhodnutie ako parlament podnikáme a vykonávame koho. Pozveme a e, koho vypočujeme alebo s kým sa porozprávame. No a toto je súčasť našej inter, interinstitucionálnej spolupráce, teda my by sme sa mali dohodnúť na tom, ako ďalej fungovať. A táto pripomienka, dobre, možno e, trocha predbieha veci, ale e, my na tejto veci momentálne pracujeme a, spol- a rokujeme s radou, takže je asi príliš skoro, aby sme to uzatvárali. Každopádne je potrebné udržia- udržiavať dostatočnú rovnováhu medzi existujúcim predsedníctvom rady a e, prezidentom rady alebo prezidentom Európskej únie. Ehm, v tomto prípade ide o pána e, Van Rompuy, pretože ako vieme, predsedníctvo rady sa bude meniť, to bude ďalej rotovať, ale prezident zostane ten istý. Takže túto rovnováhu budeme musieť zachovávať a budeme musieť neustále udržiavať e, styky aj s vládou, ktorá práve e, vedie to rotujúce predsedníctvo. A ešte raz opakujem, že my rozhodujeme o tom, koho pozveme, ale samozrejme je veľmi dôležité, o tejto veci hovoriť aj z radu, ale rád by som vám, drahí kolegovia, povedal, že je príliš skoro na to, aby sme v tejto veci podnikali e, nejaké kroky. Teraz tu máme každopádne pána premiéra, pána Reinfelda, ktorý e, nám odprezentuje 6-mesačnú správu e, o fungovaní jeho predsedníctva. Pán Van Rompuy nebol za, nebol zainteresovaný do činnosti tohto predsedníctva, vzhľadom k tomu, že bol zvolený len pred pár mesiacmi, čiže asi ťažko by mohol hovoriť o tom, čo sa dialo posledných 6 mesiacov. Môžeme sa na tomto zhodnúť, prosím? Dobre. Teraz by som chcel privítať e, skutočne veľmi srdečne pána premiéra Reinfelta. E, som rád, že tu je medzi nami po tomto veľmi, e, dá sa povedať, veľmi šťastnom roku predsedníctva. Isté by sme mali asi počkať do 31. decembra, ale ja dúfam, že máte pri